Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę. Ďalší bod na programe sa blíži a preto chcem, aby všetci chcem poprosiť všetkých tých, ktorí sa nezúčastňujú, aby ste odišli, alebo teda ak sa zúčastňujete, zaujmite miesta. E, začneme o chvíľku. But, oh, hello. So this is for the next